rozhodnutím ohľadne spustenia automatického vymení údajov. 8. 8. apríla sa koordinátori dohodli, že predseda pošle e, list predsedovi Tajanimu len 30. výročia dohovoru OSN k právu, právam dieťaťa. Máme tu zároveň aj delegované a vykonávacie akty, ktoré respektíve 12. apríla sa o nich všetkých dozviete prostredníctvom nášho, nášho newslettera. Elektronické hlasovanie sa udeje práve v tejto chvíli. No a keďže som neprečítal všetky delegované akty, môžem veľmi rýchlo, nie, nie, nie, e, neobávajte sa. E, len chcem povedať kolegovia, že toto je naše posledné zasadnutie a namiesto prečítania dvoch strán zoznamu delegovaných aktov by som to rád nahradil poďakovaním v prvom rade ešte poprosím o strpenie, naozaj to bude veľmi krátke. Nebojte sa, nebojte sa, eh, už to vidím na vašich tvárach, že sa obávate. V prvom rade chcem povedať kolegovia, že mm, je to už 5 rokov pre Libe, to bol dlhý čas, čas naplnený intenzitou a ja by som chcel poďakovať všetkým poslancom. Naozaj to bolo pre mňa obrovskou cťou, privilégiom. Budem veľmi úprimný. Bol som bol, bol som členom aj iných výborov, mm, ale musím povedať, e, to odhodlanie a to, aké intenzívne sú mnohé témy, ktorými sa zaoberáme, migrácia, princípy právneho štátu, otázky, ktoré sa týkajú jednotlivých krajín, ale naozaj práve mi tu kolegyňa píše, že ide <laughs> práve mi hovoria, že nemám, že nemám hovoriť príliš dlho. A nevždy mi tu podsúvajú poznámky, pripomienky, ale mm, hovorí sa tu, že sme zrealizovali, respektíve zorganizovali 200 trialógov medzi teda naozaj to je nám veľký počet trialogov. My sme mali najviac trialogov spomedzi všetkých výborov. Niekedy ľudia hovoria, že mm, my vždy, ho, my vždy hovoríme, že sme e, tým najzaneprázdnejším výborom, ale to neznamená, že by sme sa tým chceli chváliť, ale naozaj je tomu tak, je to pravda. To znamená, že to znamená e, že len tým, že ste aktívnym členom tohto výboru, už e, to samo o sebe predpokladá, že naozaj e, ste usilovní a pracujete veľa, veľa pracujete veľa v prospech tohto výboru, tak nechcem byť nejaký emotívny, ale e, stretla som sa s mnohými ľuďmi počas tejto práce a nakoniec mm, nevždy veci idú hladko, a, ale vždy sme sa snažili eh, nájsť riešenie, ľuďom na tom záleží. Viete, že Sofi napríklad sa vždy pýta v závere niečo komisie. Mm, mm, Sofi bola, na, bola hosťom v rámci programu na BBC a bola veľmi milá, tak naozaj veľkou cťou mi bolo, vážení kolegovia. Po druhé, kolegovia, ďalší kolegovia sú súčasťou týmu. I oni sa zúčastňujú na trialogoch, ehm, prispievajú svojim dielom tejto práci. Mm, často je to mm, práca ťažká, intenzívna. Mm, ide aj v neposlednom rade aj o veľmi komplexné, ťažké spisy. Chcem poďakovať eh, našim zamestnancom. Ja viem, že je to jedna veta, ale viete presne, čo mám na mysli. Najmä za tých posledných pár mesiacov nášho mandátu srdečná vďaka, ďakujem aj svojmu týmu, Adamovi, Marii, Selín. za ich prácu a ďakujem aj všetkým ostatným, ktorí nám pomáhali nášmu výboru, pretože výbor Líbe je tým výborom, eh, kedy, keď, keď poviete Líbe, tak eh, viete, to presne platí aj pre zamestnancov parlamentu. Niekde prídem a povedia, ach, to ste vy, áno. Nie, nie, myslím, že náš výbor je, na, náš výbor je dobrým výborom a ešte by som rád osobitne poďakoval Antoine a Ktarovi Libé. Ja viem, že on je veľmi skromný, ale tých 5 rokov bolo naozaj neuveriteľných. Mm, viete, že ne, no, je vidieť, že nie som príliš britský, som viac emotívny a Antoine naozaj jeho práca bola na tej najvyššej úrovni, jeho tým bol vynikajúci. Viete, počas všetkých tých vypočutí, trialógov, ktoré trvajú 20 hodín, niekto skrátka, niekto skrátka musí byť takýto a naozaj bol pre mňa ako skala a buďte, prosím, buďte pyšní na našu prácu. Venovali sme sa kritickým otázkam. Áno, často boli išlo problematické veci, komplexné, ale určite, určite išlo o veľmi dôležité veci, spisy, takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. Bol mi nesmiernou cťou pracovať s vami na celej škále tém. Či už migráciu, právny štát, podobne. Veď uvidíte počas nadchádzajúceho mandátu, keď bude výbor líbe, tak všetci sa... Tak všimnite si, koľko ľudí sa bude, bude mať záujem zapojiť do práce výboru líbe. Všetko dobré, verím, teda všetkým tým, čo sa vrátia, aj tým, čo sa vrátia. Neviem, čo ja budem robiť. Zatiaľ si to Eh, uvidím. Ešte budeme sledovať, ako sa to bude ďalej vyvíjať na rade a v každom prípade veľmi pekne ďakujem ešte raz za tých fantastických 5 rokov. Ďakujem. Eh, no, no, no, budeme hlasovať, takže poďme hlasovať. Eh, máme len jedno hlasovanie. Ďaká Bohu. No, Ide o pomerne jednoduchú vec. Pán Korao je správodajcom, teda ten ako vždy tu nie je. Nie, nie, nie, nemyslím to vzlom. A máme radi tradície. Takže budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, schválené dvaja proti, 24 za. Takže to bolo posledné hlasovanie nášho výboru v 5 rokoch, takže ešte raz srdečná vďaka. Birgit e, bude predsedať ďalšej časti. Ja slúbujem, že sa vrátim ešte, nikam, nikam nechcem utiecť. restu test. So, colleagues, uh... Vážení kolegovia, Prejdeme hneď e, k nášmu programu. Máme na programe rokovania, ktoré prebiehajú 4. júla parlament schválil 8 uznesení po správach Libe k odporúčaniam komisie vyrokovať medzinárodné dohody, pokiaľ ide o výmenu osobných údajov medzi Europolom a 8 krajinami, Ide o Egypt, Izrael, Alžírsko, Jordánsko, Libanon, Maroko, Tunisko a Turecko. A samozrejme išlo na účely vymožiteľnosti práva. Pán predseda bol správodajcom v prípade všetkých týchto 8 správ. Parlament predložil niekoľko odporúčaní k rokovaniam a zdôraznil vo svojich uzneseniach, že jeho súhlas ohľadne uzatvorenia týchto dohod bude podmienený zapojením Európskeho parlamentu všetkých fáz postupu v zmysle článku 218 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Medzi časom rada prijala aj rokovacie smernice. Komisia začala rokovania s jednou z krajín, s Tureckom, a rokovací tým komisie to, začkom tohto týždňa v Ankare okrem Okrem informácií by bolo dobré, aby sme vedeli, kde sa práve nachádzame v rokovaniach s tými ďalšími sedmými krajinami. Poprosila by som preto pani Cecilia Verklejč, ktorá je zastupujúcou vedúcou útvaru pre policajnú spoluprácu a výmenu informácií Máte slovo na 10 minút, nech sa páči. Následne dostanú slovo aj um, tiemi spravodajcovia a ďalší poslanci. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, za úvod do tejto téme, ako ste správne uviedli, to druhé kolo rokovaní s Tureckom sa konalo tento týždeň 9. apríla. Kolegovia eh, rokovali až do druhej rána a využili svoju prítomnosť v Ankare po obede, aby mohli navštíviť eh, orgán na ochranu údajov v Turecku. Pokiaľ ide o tých ďalších sedem krajín, mm, tam žiadne rokovania dosiaľ nezačali, teda neviem vám k tomu nič podrobnejšie povedať, ale čo je zaujímavé, je to, že v decembri sme sa zišli so všetkými týmito stranami, náčetli sme si všetky hlavné prvky, ktoré budú figurovať v budúcich zmluvách. Môžem byť pomerne stručná, pokiaľ ide o uvedených 7 krajín. Ďakujem veľmi pekne nie som si istá, či som si vypočula podrobnejšiu informáciu k rokovaniam, pretože by bolo dobré, aby ste nás poinformovali o tom, či ste dospeli minimálne k nejakej dohode o časovom harmonograme rokovaní a čo by z vášho pohľadu boli tie najpalčivejšie body rokovaní. Neviem, možno som nepozornejšie počúvala, ale podľa mňa by sme mali byť informovaní o časovom harmonograme a o tom, e, ktoré body pokrač- považujete za výzvu Ide o krajiny, ktoré sú rozmanité, možno, že to bude aj komplexné. Takže len k tomu poslednému bodu, pani predsedajúca, áno, e, tieto krajiny e, sa líšia jedna od druhej, čiže pokiaľ ide o identifikáciu tých bodov, ktoré by mohli predstavovať výzvu, no už to bude závisieť od krajiny, od toho, e, s ktorou krajinou začneme rokovať ako prvou. Ako viete, napríklad v Izraeli sa konali tento týždeň voľby a to je jeden z dôvodov, prečo sme nechceli na teraz e, začať rokovania. Uvidíme, ako bude, budú, bude postupovať táto vec po voľbách. No a ten časový harmonogram nemáme, nemáme predstavu o konkrétnej časovej línii. I to bude závisieť od vnútorných konzultácií v rámci každej z týchto krajín. My sme sa pokúšali sa na časom harmonograme s týmito krajinami dohodnúť, ale bohužiaľ na teraz eh, sa nám to nepodarilo. Určite by nám to uľahčilo život, ak by sme mali určitý časový harmonogram, ale bohužiaľ zatiaľ sa tak neudialo. Ďakujem. Áno, pán Terry Cabras je v miestnosti a preto by som sa rada spýtala, či máte otázku k tomuto spisu. Vy ste tieňovým spravodajcom, nech sa páči. Uh, thank you, chair. Ďakujem veľmi pekne. Áno, mám otázky pripravené. OS e, mechanizmy e, pre ľudské práva OSN a mimovládky poukázali na obrovské nedostatky v súvislosti s ľudskými právami. Um, pokiaľ ide o mnohé z krajín, ktoré majú, s ktorými sa má rokovať. Ide najmä o porušenia ľudských práv. Navyše, tieto krajiny nemajú žiadnu legislatívu v súvislosti s ochranou osobných údajov, preto existuje riziko, že Ehm, že, že dôjde k represívnemu správaniu zo strany týchto režimov voči disidentom. Egypt, Maroko, Turecko napríklad eh, sú tými prípadmi, ktoré v nás vy, vy, vy, vyvolávajú obavy. Preto preto musí byť, eh, na, preto tie, týchto 8 krajín musia musia náplňať princípy ochrany ľudských práv a, a to aj v praxi a ako komisia zabezpečí, že dôjde k splneniu tejto zásadnej podmienky uzatvorenia tejto dohody. Ak mi umožníte ešte aj druhú, do, druhú otázku. E, keďže niekoľko z týchto krajín, ako napríklad Egypt, často využívajú obvinia v súvislosti s terorizmom, aby mohli, aby mohli potierať opozíciu a tých, ktorí bránia ľudské práva? Ako zabezpečíte, že zdieľanie údajov a prenos údajov Europolom neumožní tak, tak, tak, takúto represívnu politiku zo strany týchto krajín? Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. Nevidím už eh, žiadne prihlášky do diskusie. Poprosím preto zastupkyňou komisie, pani Ferklej. Áno, ďakujem veľmi pekne, určite ide o veľmi legitimnú otázku. Pripomeniem mandát Rady a Európskeho parlamentu v súvislosti s odporúčaniami. Tam sa jasne hovorí Mm, pokiaľ ide o tieto citlivé otázky, najmä pokiaľ ide o legislatívu a pravidlá v súvislosti s ochranou osobných údajov. Už e, to je jedna z vecí, o ktorých diskutujeme, napríklad e, pri rokovaniach s Tureckom. Mm, prebiehajú ale aj diskusie na internej úrovni mm, k tejto téme a nejde len nutne o dohody s Europolom, ale ide aj dohody, ktoré chcú tieto krajiny uzatvoriť z EÚ. Ja si myslím, že e, vaše obavy sú plne odzrkadlené v, v už existujúcich mandátoch a aj v odporúčaniach parlamentu. Sú teda súčasťou nášho mandátu a my samozrejme takéto niečo rešpektujeme a um, sme si vedomi toho, že sa musíme ubezpečiť, že to bude že to bude pretavené aj, aj do záverečnej podoby dohody. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, možno, že pán Terry Cabras nie je úplne spokojný s odpoveďou komisie. Dovolte mi doplniť jednu kratučkú otázku budú medzené dohody obsahovať všetky odporúčania? Eur- ESDP, Európskeho zorného úradníka, aj e, zároveň mám samozrejme na mysle odporúčania parlamentu, budú všetky tieto dohody obsahovať takéto niečo? No, to je taká zapeklitá otázka, lebo nevieme, sme na začiatku, nevieme ako... Áno, ja Ehm, zrejme rozmýšľam podobným, respektíve musím súhlasiť s tým, čo hovorí pani predsednička, ale my sa naozaj snažíme ehm, snažíme sa o to, aby sme naozaj zohľadnili všetko, všetky aspekty. Snažíme sa, ale či sa nám to podarí, to už je druhá vec. Ide o nástroje, ktoré máme vo Vrecku, keď rokujeme s týmito krajinami, ako hovorím, rokovania začali len s Tureckom. Uh, a sú súčasťou, tie veci sú samozrejme súčasťou nášho mandátu, ako som uviedla. Mm, ide aj o otázku vyhodnotenia, interpretácie, ale samozrejme to je, to je téma, to je aspekt, na ktorom musíme pracovať spoločne. Ďakujem veľmi pekne. Možno by som mala pripomenúť všetkým a samozrejme osobitne komisii, Mala by som vám pripomenúť e, požiadavku parlamentu, aby bol parlament zapojený do všetkých fáz tohto rokovania, do tohto, post, tohto postupu a je to v zmysle článku 218 mluví o fungovaní Európskej únie. Preto sa tešíme na akékoľvek informácie, možno aj v písomnej podobe, ak dôjde k nejakému vývoju, ale samozrejme viem, že rokovania budú možno pokračovať až počas nadchádzajúceho mandátu, ale v každom prípade sa parlament teší na akékoľvek ďalšie relevantné informácie v tejto súvislosti. Kolegovia, ďalším bodom je prezentácia pracovnej skupiny k Schengenu a e, k šengenskému monitorovaniu. Tento bod e, sme naplánovali na rok 10.40. Pán Koeliu príde až na 10.40. Bohužiaľ skôr prísť nemohol, takže dáme si technickú prestávku do 10.40, keď je medzi nás príde pán Carlos Coelho. Ďakujem. Vážení kolegovia, myslím, že v tejto chvíli už môžeme pokračovať. Vypočuli sme si nášho predsedu Kloda Moraeša, ktorý sa vyjadril k skutočnosti, že ide o posledné zasadnutie nášho výboru LIBE, ale zároveň by som rada privítala aj e, nášho nového kolegu Hansa, ktorý nahrádza kolegu Lavi Pala, ktorý odišiel do Národného parlamentu, takže vítajte medzi nami, vítajte na pôde nášho výboru. Teraz by som už poprosila respektíve uviedla ďalší bod, ktorý sa týka Schengenu a príslušnej pracovnej skupiny. skupiny. Od zriadenia tejto pracovnej skupiny v roku 2016 pod vedením Carlosa Coelhu bola táto skupina aktívna, zanalizovala mnohé dokumenty, ktoré dostala nadväznosti na šengenské hodnotenia a príbuzné témy. Pán Koelio odviedol obrovský kus práce. Ja by som vám hneď rada odovzdala slovo a poprosila vás o prehľad prác, ktorými sa zaoberala táto pracovná skupina. Ďakujem veľmi pekne. Áno, veľmi rád vás poinformujem o práci tejto pracovnej skupiny. Blíži sa koniec legislatívneho obdobia a nastal čas nazrieť aj do budúcna. Táto pracovná skupina sa prakticky schádzala každý mesiac. Počas rokovaní nás informovala Európska komisia, predsed, príslušné predsedníctvo a členské štáty. Privítali sme medzi nami aj predsedu ECBG, Europolu a agentúry pre základné práva. Okrem toho sme schválili aj prvú výročnú správu k Schengenu ktorá bola vypracovaná na žiadosť tejto pracovnej skupiny. Ja som mal čest byť spravodajcom. Kľúčovým prvkom našej práce boli práve členovia pracovnej skupiny a taktiež sekretariátu. Skutočne sme boli dobrý tým. a za to som všetkým vďačný. Teraz by som sa rád sústredoval na tri veci, ktoré považujem za predovšetkým dôležité. Po prvé, pracovná skupina a je práca, ktorú, ktorá musí byť e, vykonaná, aby sa e, chránil voľný pohyb, ktorý je najväčším výdobytkom Európskej únie. Potrebovali sme prístup k informáciám v rámci Schengenu. Parlament bol však často konfrontovaný s ohraničenie, obmedzenie toho, čo sa dá robiť s týmito informáciami. Komisia bola vždy ochotná s nami spolupracovať a poskytovať nám prístup, ale nie vždy do také miery, ako sme si želali. Naša spolupráca bola však dobrá. No ale náš prístup k informáciám závisí do veľkej miery od našej schopnosti doslovné informácie spracovávať a k tomu potrebujeme väčšie ľudské zdroje. Taktiež potrebujeme lepšie nástroje, aby sme mohli pracovať e, po vyhodnotení a sledovať e, prácu členských štátov. Od založenia tejto pracovnej skupiny bol vytvorený nový nástroj a to je pobrežná a e, pohraničná služba. Máme jasné stanovisko, ale naďalej máme obrovské množstvo informácií, ktoré je treba spracovávať. No a napriek tomu, že zameranie tam iné, tak e, taktiež tento systém doplňa šengenský informačný systém. Toto treba riadne preskúmať. Som taktiež hrdý na prácu, ktorú odvádzala pracovná skupina a je mi jasné, že by sme sa mali snažiť pestovať tieto aktivity aj v nadchádzajúcom parlamentnom období. Parlament bude týmto vysielať silný signál, že našu úlohu pri ochrane Schengenu berieme vážne. No a za týmto účelom v nadchádzajúcich dňoch mám v úmysle zaslať predsedovi Morajšovi list, v ktorom uvediem aktivity, ale taktiež budúcu podobu tejto pracovnej skupiny, tak ako to navrhuje aj pani Veržia. A myslím si, že toto je najlepší spôsob, ako sa budúci parlament môže dozvedieť, čo sa dialo v súvislosti so Schengenom, ale čo je treba všetko ešte urobiť. Drahí kolegovia, všetci ďakujem opäť za vašu prácu a spoluprácu. Ďakujeme, pán Koelio, za tento prehľad mnohých víziev, ktoré nás čakajú v súvislosti so šengenským priestorom. Dva kolegovia sa chcú vyjadriť. Ako prvému dám slovo pánu Lópezovi Aguilarovi. Juan, môžeš hovoriť. Ďakujem Birgit a Carlos za to, že ste držali túto skupinu pri živote až do poslednej chvíle vidíte, nie nás tu veľa, ale naďalej sme aktívni. Chcel by som odmeniť vás za vašu prítomnosť, tak aby ste si nemysleli, ste som, som si to nevšimol. Chcem povedať, že je pravda to, čo hovoríte, že Schengen je najvýznamnejším aktívom európskeho procesu v celej jeho histórii a je to, ten, je to tá vec, ktorú najviac európsky občania oceňujú a to z dobrého dôvodu je to veľmi dôležité, pretože voľný pohyb a externé hranice Európskej únie. Chcem povedať len dve veci v tejto súvislosti. Urobili sme všetko, čo sme mohli, aby sme tento projekt udržali pri živote. Schengenské aký? Boli sme to my, nie rada. Schengen bol prerušený zo strany viacerých relevantných členských štátov a taktiež sme boli svedkami toho, že keď sme išli do Štrasburgu predovšetkým lietadlom, že sme museli ukazovať naše pasy, občanské preukazy a znamenalo to, že niečo je zlé. Urobili sme všetko, čo sme mohli, vrátane, schválenia, balíčka interoperability. To znamená, že vizový informačný systém, šengenský informačný systém, ECRIS, ETIAS, aj Eurodac a dokonca aj výmena trestných záznamov medzi členskými štátmi, všetko toto bolo zabezpečené technológiou a informa- technologickými informačnými systémami najnovšej generácie. No a práve preto, aby si rada robila svoju prácu, ktorou je znovu nastoliť integritu Schengenu. A ja len dúfam, že bu- budúcom mandáte tí, ktorí budú pracovať vo výbore LIBE, budú taktiež pracovať tak zaangažovane ako ty, Carlos, tak aby dostali Schengen opäť do dobrej formy. A dalo by sa povedať veľa o nástroji Európskej pobrežnej a pohraničnej stráže. Frontex už je zastaralý, teraz do nová agentúra s novými cieľmi, čo sa týka základných práv. Takže je treba na to popracovať a znovu to funkčniť. A chcem povedať, že v tejto poslednej fáze práce Európskeho parlamentu v podstate len uznávame našu oddanosť základným hodnotám Európskej únie chcem poďakovať. Myslím si, že všetci sme radi, že sme mali tú čest byť súčasťou tejto práce, tohto výboru pre spravodlivosť, vnútorné záležitosti občianskej slobody. Ďakujem všetkým, ďakujem aj Birgit. Ďakujem Juan. Ďakujem, ďalšia bude hovoriť Marie-Christine Veržia. Merci, madame. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Keďže ja som nekandidovala, takže nebudem už na budúce v Európskom parlamente. Bol to, bolo to moje rozhodnutie. Chcem poďakovať eh, najprv všetkým eh, prítomným, či už ide o stav či ide o tlmočníkov, všetkým našim spolupracovníkom, všetkými, ktorými som mohla a mala tú čas pracovať, a takisto s mojim tímom. A chcela by som poďakovať obzvlášť pánovi Koelovi, ako veľmi dobre vie. Bolo mi veľkým potešením s ním pracovať napriek našim politickým rozporom. Myslím si, že všetci Eh, všetkým nám eh, leží na srdci šengenský priestor a čo sme mohli, to sme urobili v rámci tejto pracovnej skupine, aby sme eh, štáty častokrát doviedli k rozubu, ak môžem takto povedať. A som naozaj veľmi ráda, že som mohla spolu s ním podpísať tento list, pretože som to bola ja, aby sme ktorá žiadala, aby sme tu zanechali za sebou určitú stopu, čo, na čom sme pracovali počas eh, tohto mandátu a myslím, že je to veľmi dôležité aj pokiaľ ide o budúci mandát, budúci Európsky parlament. A myslím si, že výsledok toho, čo sa nám podarilo dosiahnuť v rámci šengenského priestoru, eh, odmietnutie rady eh, rokovať s pani Fajon ohľadom tejto záležitosti, to ľutujem, pretože naša správa bola veľmi rozumná a nemôžeme pokračovať, nechať štáty, aby nastolovali vnútorné hranice tak, ako si to zmyslia a na základe ich, že vraj dobrých úmyslov a to je práve to, čo si niektoré štáty teraz robia, aby zabezpečovali vnútornú kontrolu, aj keď je to jeden z najväčších, najväčších vydobytkov tak pre európskych občanov práve táto sloboda pohybu v rámci šengenského priestoru, vo vnútri tohto priestoru. Chcela som povedať tiež to, a pánovie, konkrétne pánovi Aguilarovi, že napriek uh, tomu, čo povedal. Neviem, že či všetci my budeme technologicky zdatní a na úrovni, e, aby sme to zabezpečili a o pár rokov uvidíme, aké budú dopady, pokiaľ ide o základné práva a ochranu osobných údajov, ktoré sme zaviedli v tejto otázke, pretože myslím si, že sme v podstate tu len také chimery si vytvárali a a určite môj rozum vždy je ten, ktorý mi najviac radí. A zaviedli sme podľa mňa Big Bowser, ktoré ešte doteraz nepoznáme, aké bude mať dopady. Nepočúvali ste tie uh, upozornenia organizácií ochraňujúcich základné ľudské práva mimovládok, ktorí nás upozorňovali, aké všelijaké dopady toto môže mať. Takže nemyslím si to, čo pán López Aguilar. Ešte vám chcem pripomenúť, že neexistujú dve sídla Európskeho parlamentu, iba jedno v Štrásburgu a tak, ako to hovoria zmluvy. A toto sa nezmenilo. Takže e, pokiaľ ide o vaše želanie a realitu, o tom možno budeme hovoriť v budúcnosti, ale zatiaľ sídlo e, Európskeho parlamentu je v Štrasburgu, aj keď sa vám to nepáči. Ďakujem pekne všetkým, ďakujem pekne predsedovi, ďakujem e, aj Katrín. A teda ešte sa vidíme budúci týždeň a možno, že čoskoro dovidenia. So even though this is not the point to have a debate, Takže Takže budeme teraz e, diskutovať e, o všetkom možnom, ale nie o možnosti vzniku sídla jednotného parlamentu, pretože sú to rôzne cesty, názory, aké by sme mali len jedno sídlo a kde by to sídlo malo mať a tak ďalej. O tom sa nebudeme venovať tejto diskusii a zatiaľ by som chcela zdôrazniť toľko, že my sme parlamentori, pracuje, nejde len o to, kde má sídlo, ale kde budú aj ďalšie inštitúty, ako s nimi budeme spolupracovať. V každom prípade teraz hovoríme o šengenskom priestore. A keď zoberieme do úvahy to, čo povedali obidvaja kolegovia, možno, že pán kolega Koero by k tomu mohol ešte niečo povedať. Ďakujem. Chcem poďakovať za všetky príspevky Juanovi Fer, Fernandovi a takisto aj Mary Christine. Obidvaja povedali podľa mňa niečo správne. Pro, správne. Problém so Schengenom nie je u nás. My sme pre Schengen. Sme za Schengen. Ide skôr o radu. A fakt, že rada nepristupuje tým istým spôsobom k Schengenu ako my, to je ten veľký rozdiel medzi našimi inštitúciami. Je jasné, že tento parlament urobil to, čo po ňom komisia chcela. Ale musíme si uvedomiť, že rada to neurobila. Hovoríme tu o trojrozmernom priestore. Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť. A rada sa pozerá len na otázku bezpečnosti. Keď eh, my riešime slobodu a spravodlivosť, tak tam už rada až tak moc nereagovala. Juan Fernando spomenul veľmi zaujímavý príklad, nový Frontex, táto nová agentúra. Tam tá komisia navrhla, My sme to radi schválili, ale nepodarilo sa nám to zabezpečiť s tou azylovou agentúrou, pretože to sa netekalo bezpečnosti a tým pádom nevznikol ten istý politický tlak a zase sa to celé zaseklo. Bez riešenia, Zase to je niekde na polceste medzi parlamentovou a radou a je to naozaj smutné, je to škoda, že sa nám nepodarilo naplniť túto myšlienku. Takže keď hovoríme o Schengene, hovoríme o samotnom jadre našich e, presvedčenia. Je to boj, ktorý musíme viesť v záujme spravodlivosti a ja verím, že všetci kolegovia sú za to a že budú sa snažiť urobiť všetko preto tak, ako treba. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Chcem poďakovať všetkým kolegom, pretože ste naozaj veľmi tvrdo pracovali na týchto tak početných eh, stretnutiach. Častokrát táto práca sa na verejnosti vôbec nezohľadňuje, čo robíte ako tieňový spravodajca, pretože, a pritom táto práca je veľmi dôležitá, bola dôležitá a bude dôležitá, pretože všetci sa zhodneme na tom, že sloboda pohybu v tej šengenskej oblasti. To je jeden z hlavných výdobytkov, ktoré máme a my musíme zaistiť, aby existovala aj naďalej. A to aj s prihľadnutím k všetkým tým výzvám, ktoré máme v oblasti bezpečnosti. Pokiaľ má, by zmizli tieto otvorené hranice v rámci EÚ, tak myslím, že by to malo veľa negatívnych dopadov, takže táto práca musí pokračovať. Možno v tom nasledujúcom Európskom parlamente počas toho ďalšieho mandátu sa musíme zamyslieť nad tým, čo sa deje v rámci rady, pretože rada je tá inštitúcia, ktorá je strašne nestra, transparentná. Možno, že by sme sa mali zamerať na ich rokovací poriadok. Prečo tak často sa stáva to, že sa veci tam zaseknú? A môj osobný názor, čisto osobný názor, je taký, že by sme mali e, znížiť právomoci e, členských štátov, pretože členské štáty sú práve tie inštitúcie, ktoré môžu mm, konať bez Európskej únie, čo môže byť problém sám o sebe. Takže máme ešte veľa práce ohľadom šengenského priestoru a tiež aj pokiaľ ide o inštitúcie, tak vo vnútri, ako aj medzi nimi. A tiež som toho názoru spoločne ako ostatní, že práca tejto pracovnej skupiny musí nám preto aj naďalej pokračovať. Verím, že toto všetci budeme sledovať, aj možno tí kolegovia, ktorí sa už nevracia v tom následujúcom období ani zväčša. Takže ďakujem všetkým. Teraz, teraz už po druhý krát si urobíme prestávku. Po, potom začne ďalší bod na našom rokovaní. Potom musíme počkať na pani spravodajku. Dajte si kávu, alebo si robte, čo chcete. Máte na to 10 minút, nech sa... Aber sie ist sie sei unterwegs und dann war sie ja. doch nicht da. Ne? Ja, aber der Punkt ist,

So, do, yes, So, dear colleagues, um, if you're ready, we can begin on point nine. Thank you. To... Môžeme začať bodom číslo 9. Ďakujem Birgit za to, že ma nahradila v predsedaní tomuto zasadnutiu, takže nech sa páči. Sofie je tu na miesto Cecil Wikström. Uh, Sofi nás poinformuje o aktuálnom stave medzi sociálnych rokovaní, pokiaľ ide o štatistiku v rámci e, migračných spisov a mm, Chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto práce. Posledný politický trialog sa konal 31. januára. E, pokiaľ ide o dohodu, tak schválenie bolo odložené na korepery na február a áno, boli tu určité um, očakávania. Takže Sofia, neviem, či máš ešte ďalšie podrobné informácie. Nech sa ti páči, môžeš nám to uviezť. Ďakujem ti, Klódia. Prečítam vyhlásenie Cecilie, ktorá sa ospravedlňuje za to, že tu dnes nemôže s nami byť. Na úvod by rada poďakovala tieňovým spravodajcom a týmom za ich vynikajúcu prácu a podporu v priebehu príprav Um, ako si uviedol, posledný trialog sa konal 31. januára. Parlament uh, a rada sa dohodli na spoločnom texte a potom, ako predsedníctvo predložilo dohodu Koreperu, tak sa ukázalo, že uh, text nemožno schváliť, pretože nebola väčšina. No a nadchádzajúcich týždňoch sa predsedníctvo zišlo s členskými štátmi, aby sa pokúsilo e, prelomiť e, blokujúcu menšinu. 23. marca sme boli informovaní, že predsedníctvo sa podala dosiahnuť kvalifikovaná väčšina a to by znamenalo e, a, a to by znamenalo zmeny v štatistikách, znamenalo by to uh, Znamenalo by to aj zmenu, pokiaľ ide o pilotné projekty. Implementácia nariadenia by sa tým oneskorila o rok a namiesto toho, aby členské štáty mohli žiadať o dvoročné výnimky, tak to sa zmenilo na model 3 plus 2. E, nové znenie bolo predložené spravodajcom a hoci sa objavili určité výhrady, najmä pokiaľ ide o, o presun štatistik ohľadne zadržania, Ehm, do, do pilotných projektov. Mm, parlament eh, ehm, chcel byť konštruktívny a dopracovať sa k určitému riešeniu, ale deň pred plánovaným trialógom nás opätovne informovali, že pomocný mm, správodajca mm, sa mu, ne, sa mu nepodarila získať kvalifikovaná väčšina. Španielsko e, zmenilo svoj názor a teraz už bolo proti návrhu, mm, tou, tou men, menšinou bola Česká republika, Dánsko, Slovensko, Belgicko a tak ďalej. Ide o krajiny, ktoré majú veľmi schopné štatistické úrady, ktoré, ktoré a u ktorých by, a ktorých nebude žiadny problém realizovať zmeny v zmysle nariadenia. Okrem toho si vybrali to, že pripravia európskych občanov o kľúčovú štatistiku jednej z najdôležitejších eh, oblastí a bez toho, aby na to mali nejaké, bez toho, aby boli predložili legitímne dôvody pre takéto konanie. E, pani Wikström e, považuje takéto niečo za neakceptovateľné. My sa snažíme ako parlament vždy postupovať pragmaticky. Členské štáty na rade konajú nezodpovedne, nepredvídateľne a dôsledku toho nebudeme môcť ukončiť tento spis počas tohto mandátu. Tento spis bude zaradený na program rokovania budúco týždňovej plenárky a e, pôjde, pôjde teda o diskusiu o prvom, e, diskusiu v rámci prvého čítania. Správodajca odporúča, aby Európsky parlament, aby sa, zdržal, aby sa nezúčastňoval počas e, druhého čítania žiadnych trialogov, keďže rada nedokáže rokovať dobrej vôli s Európskym parlamentom o tomto spise. Ak by som mohla doplniť osobnú poznámku, to odráža aj určitý vzorec Rada skrátka je orgánom, ktorý nefunguje a podobnej boli sme svetkami podobnej situácie aj pri iných spisoch. Bude sa to musieť po voľbách riešiť, pretože to má dosah na fungovanie Európskej únie ako celku. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne Intervelt, ďakujem. Ja som, chcel, ja som bol veľmi e, zdvorilý počas uplynulého zasadnutia, ale úplne súhlasím s tým, čo hovoríte ohľadne rady. No a to hovorím. Áno, rada je kompletne dysfunkčná. Ja som ja som tam bol za pani Wikström, viem presne o čo ide v tomto spise a je to škoda, naozaj veľká škoda. Určite je to, črta sa tu určitý vzorec správania zo strany rády, takže a nejde o nejaký výsosne kontroverzný spis podľa môjho názoru. Podľa mňa ide o pomerne pozitívny príspevok k citlivej diskusii, kde treba naozaj objektívnu štatistiku. Ja si myslím, že parlament eh, konal veľmi dobre, takže veľmi pekne ďakujem pani Wikström. Ďakujem Sofii za to, že ju dnes nahrádza, takže veľmi pekne ďakujem. Všetko samozrejme je v zápise a potom sa toho ujme ďalší parlament. Takže kolegovia, bod číslo 10 ide o oznámenie, ktoré sa týka posledných princípov právneho štátu. Vypočujeme si zástupcov komisie. Poinformujú nás o hlavných prvkoch tohto oznámenia Pán Slív je tu medzi nami a pán Krabi, ktorí sú zástupcami komisie, majú, oni pochádzajú, teda pán Krabi z Digi Just a pán Slív je z občianskej migračnej a bezpečnostnej únie riadí. Takže nech sa páči, vážení kolegovia, máte k dispozícii text oznámenia. Ja už, nie nezostáva nič iné, len poprosiť našich hostí, aby sa ujali slova. Pán e, Slíth, nech sa páči, ako prvý máte slovo. Veľmi pekne ďakujem. Som nesmierne rád, že mám túto príležitosť e, vášmu výboru odprezentovať, o čo ide v oznámení pod, pod názov oznámenia je aktuálny stav a možné aj ďalšie kroky. Ja poinformujem o tom v súčasnom stave a eh, Emanuel potom poinformuje o ďalších možných krokoch v tejto oblasti. Čiže aby som to zhrnul, zhrnul ako vyzerá celkový obraz. V prvom rade hovoríme v oznámení o pripomenutí, prečo je Prečo sú princípy právneho štátu dôležité pre EÚ? Samozrejme, ide o otázku, ktorá sa opiera o hodnoty. Je to zakotvené v zmluvách v článku 2 čierne na bielom a teda to je ten fundamentálny dôvod, prečo je to dôležité pre celú Európsku úniu. Samozrejme, je tu aj praktický dôvod, súvisí to s tým, ako Európska únia funguje, súvisí to s potrebnou e, dôverou pri príjmaní rozhodnutí v jednotlivých oblastiach. No a v neposlednom rade je tu aj ekonomický prvok, e, e, pretože zlyhanie princípov právneho štátu má priame ekonomické dôsledky. A komisia e, vníma, že táto otázka teraz zastáva mm, miesto, prioritné miesto na našej agende. Samozrejme, ako mm, hovorí oznámenie, Európsky parlament a jeho uznesenie z oktobra 2016 bolo jasným príkladom toho, čo som práve uviedol. E, oznámenie sumarizuje to, čo nazývame súborom právny, pre právny štát a to nám ponúka, mm, to je samozrejme, vypovedá to o tom, že nezačíname od od nuly, ale že mnohé nástroje, ktoré sú v EÚ k dispozícii, už prešli určitým vývojom. Niektoré z nich sú mm, prierezové, ehm, máme tu článok 7 napríklad a v súčasnosti bol tento článok eh, spustený v súvislosti s Poľskom, zo strany komisia v súvislosti s Maďarskom, eh, zo strany Európskeho parlamentu. Máme tu aj príslušný eh, rámec pre právny štát, cieľom ktorého je um, predchádzanie hrozieb voči právnemu štátu a um, Ide o to, aby sme predchádzali situáciám, kedy sa budeme musieť uchylovať článku 7. Um, ehm, máme tu zase ten poľský príklad. Ďalším horizontálnym prvkom sú postupy pre porušenie, respektíve porušenia, kedy dochádza k zjavnému porušeniu unijného práva. No a tu práve došlo k veľmi významnému vývoju tiež v súvislosti s judikatúrou ESD a tam judikatúra uznáva dôležitosť princípov právneho štátu na účely unijného práva. A to je veľmi dôležité, pretože to súvisí s celou dynamikou tejto veci. Pokiaľ ide o súbor nástrojov, ten zahrňa viac odvetvových nástrojov, pre členské štáty samozrejme máme mechanizmus spolupráce, um, Rovnako je tu aj e, Rovnako máme politiky pre jednotlivé sektory a existuje aj návrh v rámci viacočného finančného rámca v tomto smere, e, ktorý by zaviedol mechanizmus e, v prípade, že by existovalo nejaké riziko pre európsky rozpočet. Potom Ehm, sú nástroje, ktoré sú možno nastavené všeobecnejšie, ale sú samozrejme v neposlednom rade, ale sú samozrejme rovnako relevantné eh, v prípade držiavania princípov právneho štátu. Napríklad eh, spomeniem v tejto súvislosti pronovaciu tabulku scoreboard, európsky semester a podobne. A máme celý rad nástrojov, ktoré komisia pripravovala v súvislosti s ich využitím na to, aby členským štátom mohla nápomôcť e, pri, pri samotnej infraštruktúre právneho štátu. No a v neposlednom rade je tu samozrejme i celá otázka ohľadne susedstva, pristúpenia k EÚ, kde, e, kde kde sú princípy právneho štátu pevne zakotvené v celom procese pristúpenia. A mm, komisia samozrejme by riešila mnohé z princípov tejto súvislosti. V prvom rade ide o legitímny záujem EÚ a jej členských štátov, teda legitímny záujem na náležitom fungovaní princípov právnom, právneho štátu. Ďalej je tu veľmi silná primárna zodpovednosť všetkých členských štátov a um, v prípa- um, mm, ehm, Samozrejme, tie majú v dispozícii svoje národné nástroje, ku ktorý, ktoré môžu využiť. Um, pochopiteľne celý systém má určitú charakteristiku a cieľ, cieľom nie je sankcia, cieľom je hľadanie riešenia problémov. Všetky tieto prvky sú nastavené tak, aby predstavovali skôr praktickú pomoc v tomto ohľade. Čiže aby som zhrnul aktuálny stav. Poprvé máme uh, ten systém na dodržiavanie alebo monitorovania princípov právneho štátu sa počas úplných rokov vyvíjal a určite v tejto chvíli je priestor na zlepšenie, zlepšenie e, toho, ako sa zabezpečujú princípy právneho štátu. Takže to nás čaká nás ešte určite veľa práce. Takže odoznám slovo Emanuelovi, ktorý nás informuje o jednotlivých postupoch, ďalších krokoch. Facilitate uh, this process Ďakujem. Takže komisia tu stanovuje možnosti do budúcnosti, ktoré sa týkajú troch tzv. pilierov. Prvý pilier hovorí o šírení osvety v súvislosti s právnym štátom, Taktiež e, tu hovoríme o európskych štandardoch a rešpektovanie princípov právnemu štátu. A sú tu určité štandardy, ktoré nie sú až také známe na národnej úrovni. A nie je tu len o štandardy, ktoré nie sú také známe, ale je tu aj o monitorovanie sú to princípy stanovené Benátskou komisiou a Grekom. Národné parlamenty tu hrajú kľúčovú úlohu. A hovorí sa tam o e, princípoch právneho štátu, demokracii v EÚ. Ďalej tá myšlienka vzájomného hodnotenia. Taktiež otázka výmeny informácií medzi ľuďmi z praxe, e, sudcami, právnikmi, príslušníkmi občianskej spoločnosti, aby sa čo je hlavné, je spolupráca s Radou Európy. Musíme posilniť spoluprácu s Radou Európy. Takže treba šíriť toto medzi všeobecnou verejnosťou. Mali sme stretnutie s advokát, Medzinárodnou advokátskou asociáciou, kde sme ukázali video, ktoré hovorilo o tom, že je treba informovať o to aj širokú verejnosť, nielen právnikov. Ďalej, druhý pilier sa týka prevencie. Musíme zabezpečiť riešenie problémov tak, aby neskalovali. A musíme zaručiť, že členské štáty, ktoré majú momentálne antikorupčné alebo iné podobné súdne reformy, reformy e, prokuratúry, že sa tam zamyslíme, ako byť lepšie informovaní, ako ich podporovať, ako byť informovaní hľadom vývoja vecí v členských štátoch. Komisia sa zamyslela nad tým, ako tieto znalosti získať v rámci pravidelného dialogu s členskými štátmi. Taktiež je to otázka jadného využívania všetkých dostupných nástrojov v rámci EÚ, tak aby sme lepšie mohli riešiť problémy právneho štátu. Taktiež Európsky parlament tu mal určité kroky ďalej v súvislosti s prevenciou. Je to otázka ako podporiť členské štáty, ktoré zavádzajú reformy prostredstvom napríklad technickej podpory a zo skúseností sme zistili, že členské štáty sa od seba môžu zájme učiť. Napríklad prostredníctvom štrukturovanej podpory alebo podpornej služby členské štáty Eh, obdržali pomoc od komisie. Eh, A boli teda vykonané takéto kroky. Tretí pilier to je možnosť alebo schopnosť reagovať schopnosť účinne reagovať, pokiaľ sa zaznamená veľký problém, ktorý nemôžu riešiť národnými mechanizmami. Ako už povedal prvý podpredseda Timmermans, ide tu o to, že musíme podporiť európsku schopnosť reagovať. Diverzita vízie v súvislosti s právnym špátom si vyžaduje diverzitu aj našich reakcií. A preto potrebujeme mať mnohé nástroje. Napríklad nedávna judikatúra ohľadom nezávislosti súdnictva Európskeho súdneho dvora. Tu má dôležitý potenciál. Tu sa v podstate musíme zamyslieť nad tým, ako plne tento potenciál využiť a ako šíri túto judikatúru aj na národnú úroveň. Ďalším nástrojom návrh komisie ohľadom ochrany finančných zájmov EÚ. Dúfame, že tento text bude skoro schválený. Taktiež komisia navrhuje zamyslieť sa nad e, rámcom právneho štátu. Máme tu presné odporúčania, detailnú analýzu, kde budú mechanizmy, kde sa budú notifikovať eh, v udalosti. A ja si myslím, že je to zodpovednosť všetkých členských štátov EÚ a preto je treba sa snažiť spoločne. Ďakujem. To bol posledný bod programu. Teraz e, to bude pokračovať e, teda až počas nasledujúceho mandátu, ale pre bojovníkov za právny štát, pokiaľ ich tak môžem nazvať, neviem, či to je tá správna metafora, ale naozaj si myslím, že aj právny štát vyžaduje svojich e, bojovníkov mať. Takže je dobré, že nás takto uviedli do obrazu, pokiaľ ide o to, čo sa tu dá ovplyvniť, čo sa dá zmeniť, čo sa tu deje, pretože určite je to takisto veľmi dôležité tá správa, ku ktorej sa vždy budete vrátiť. Sofie, mohla by si sa na to aj tiež povedať a čo si o tom myslíš? Ďakujem, Claude. Ďakujem pánovi Krebetovi a pánovi Slítovi Akákoľvek kritika, ktorá tu bude vznesená, nie je adresovaná vám osobne. Už asi tušíte, že čo príde. Poprosím ťa, Sofie, buď milá, hovorí pán predseda. Ja viem, že vy osobne ste zaviazaní eh, a venujete sa tejto téme už veľa rokov a ja určite nechcem kritizovať vás, avšak kladem si otázku, že keď hovoríme o bojovníkoch alebo gladiátoroch. Kto je ten hlavný gladiátor? Kde je? Timmermans? Takto tu zastupuje alebo predstavuje svoje dedičstvo alebo nejaký svoj odkaz. To predsa má byť nejaká jeho vlajková iniciatíva, tak kde trčí? Kde je? Prečo sa toto prezentuje až predposledný týždeň parlamentného zasadnutia a potom vlastne celá tá fanfara prebehne až v júni, keď ľudia budú mať veľa práce s ustanovujúcimi schôdzami. Je to pravda, že pán Timmermans to teda chce takto nastaviť? Teraz eh, hovorím nie len o Timormancovi ako o komisárovi, ale aj ako kandidátovi na predsedu komisie. Toto naozaj do budúcnosti nevyzerá dosť dobre. A pán Krabet eh, tu hovoril o plnom spektre článkov, avšak to nie je v názve. Názov hovorí len o právnom štáte a a zameriava sa teda na inštitúcie, justíciu a tak ďalej. A my v Európskom parlamente sme ale navrhovali plnú demokraciu, právny štát, e, práva, vlastne všetky tie prvky začlenené v, v tom článku 2a. Čo to teda pridáva? Je to taký prehľad e, súčasných nástrojov, to už sme mali a potom sa tu žiada o vstupy. Vôbec neviem, za kým alebo kde sa to má na akú mailovú adresu posielať. Ja som si tu doniesla kópiu návrhu a odovzdávam to a možno to môžete vy ďalej odovzdať pánovi Timmermansovi, pretože myslím si, že z veľa z tých vecí, o ktorých ste hovorili, už sú v našom návrhu pán Timmermans v tej dobe, keď sme o tom hlasovali, hovoril, že toto nepotrebujeme, pretože tu máme už plný toolbox, čiže super nástrojov, eh, s ktorými môžeme nakladať, ako to išlo, vieme, ako to dopadlo v Maďarsku, na Slovensku, na Malte a tak ďalej. A napriek tomu, že to máme na stole k dispozícii, toto oznámenie, tak Európska komisia v tom toolboxe má článok 7, ale odmietla ho spustiť napríklad proti Maďarsku. Takisto vieme, že Európska komisia veľmi aktívne sa zaoberala prejavom o právach. Chcela to rozriediť a komisia viem, že rozriedila úplne ďalšie veci, keď došlo k tomu, že tu neboli zrealizované to, o čom e, rozhodol Európsky parlament a potom tu máme ešte podmienenosť ktorá alebo teda z mm, celé otázky právneho štátu robí čo iné. Pritom toto je, ide o politiku. Ja nehovorím teraz o stranickej politice, ale o stranickej zodpovednosti. Toto je tá priorita, ktorá by mala byť e, a ktorá mala byť e, prezentovaná pánom Timmermansom e, mal prísť minimálne na Libe alebo na plenárku a nie, že týždeň predtým než rozpustíme parlament. Ja neviem, čo teraz robí pán Timmermans, pravdepodobne kampaň sa to zrazu objaví. Ale pokiaľ toto komisia tu ponúka, tak nás asi neprekvápi, že v podstate outsourcujeme iba celú túto vec Európskemu súdnemu dvoru, rozpočtovým orgánom a tak ďalej a pritom, pritom by sme mali mať nejaký silný mechanizmus, ktorý by pokryl členské štáty, ktorý zahrnie takisto aj verejnú rozpravu v Európskom parlamente, ale aj vo vnútroštátnych, teda národných parlamentoch. Takže ja sa domnievam, minimálne pokiaľ ide o načasovanie, že by bolo potrebné vyzvať Európsku komisiu k tomu, aby nevyvodzovala žiadne závery v júni toto je zásadný politický projekt, takže to poprosím vás, predstavte to ako projekt novej komisie, keď bude ustanovená v eh, septembri. Ide tu o právny štát, základné práva a demokraciu, čiže nerobme z toho takú technokratickú vec. Je to zásadný politický projekt, ktorý by mal prezentovať budúci predseda Európskej komisie. To je zaujímavá vec, hovorí pán predseda. Ako to bude komisia prezentovať, uvidíme, čo si o tom myslia kolegovia. Judith, čo ty na to? Ďakujem. Tento týždeň sa na rade už zase hovorilo o Maďarsku a Polsku bez nejakého jasného harmonogramu alebo plánu, čo s tým. Minulý týždeň sme dospeli k záveru, že naše vyjednávanie s rádou o Európskom úrade verejného prokurátora nevedú k ničomu, pretože je tu problém s tým, že už aj predseda rady takto obracia celú tú inštitúciu tým, že zdiskredituje nejakého kandidáta. Čiže my tu máme celý rad problematických otázok z oblasti správneho štátu, do ktorých sa, ktorými sa musíme zaoberať. Ale toto oznámenie nie, nepôsobí nejak naliehavo, aj keď určitá naliehavosť tu je. Bolo by dobré, keby to komisia nejakým spôsobom prejavila. Najprv by sme mali začať uh, so skutočnou rozprávou parlamentu po tom, čo Sophie Infeld predložila svoju správu. To bola vlastne správa taká legislatívna. Teraz sa to ešte len dostane na drámec tých európskych volieb do nového európskeho priestoru to robí rada aj s Poliakmi, aby sme nemuseli viesť nejakú skutočnú rozpravu na rade a to platí aj pre Rumunsko. A zrazu komisia predloží oznámenie, ktoré k tomu pristupuje príliš zmierlivo. To je posledná vec, Európania už čoskoro pôjdu k urnám, potrebujú mať v tomto jasno a takisto ako aj Sofie, aj ja to berem nie osobne ako útok voči vám, ale som sklamaná tým, že tu chýba aj tá naliehavosť a ten parlament sa na nás obracal už dlho a vysvetľoval už dlho ráde, že tu nejde len o komisiu ako strážkyňu zmluv, sme tu tri inštitúcie, ktoré zohrávajú veľmi dôležitú úlohu a vždy, keď sa snažíme nájsť nejaké riešenie, tak e, sú tu takéto. A na záver, pán predseda, komisia predložila fantastické oznámenie v roku 2002, kde sa hovorilo o podporovaní hodnot, na ktorých spočíva Európska únia že článok 7 je oveľa výraznejší ako len analýza slov a čo, čo sa deje na pôde Európskej únie. Takže toto všetko bolo tiež brané do úvahy a keby ste chceli predložiť nejaké návrhy, včera sa ukázalo, že nie sú vždy uh, holandské orgány naďalej spolupracovať eh, s rakúskymi tajnými službami, lebo sa zdá byť, že rakúske tajné služby sú príliš blízko Rusom. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Čo sa týka článku 7, a Maďarska parlament bol úplne odsunutý na veľašiu koľaj a to dvakrát. Čiže my máme určité výsosné práva, ktoré sa ako si neuplatňujú a vy tu vlastne analýzujete nové právomoci a pritom by sme sa tiež mali eh, zaoberať tými súčasnými právomocami, pretože je to otázka politickej vôle a parlament by mal zohrávať eh, svoju úlohu ako strážca zmluv. Juan, nech sa páči. Ďakujem pekne za to, že ste mi odovzdali slovo obidvom za to, že ste odprezentovali toto nové, eh, toto nové znenie toto znové oznámenie. Právny štát to je to, čo sme sa venovali, tomu, čomu sme sa venovali počas celého mandátu. Mali sme tu viacero nejakých postupných krokov. Došlo dokonca k zhoršovaniu pokiaľ ehm, ide o dodržiavanie právneho štátu, a to pri rastúcom počte ehm, členských krajín rada je dysfunkčným orgánom rozhodovacieho procesu alebo nie. Ako by sa stále menej a menej robila vôbec starosti s touto otázkou právneho štátu. A nad rámec toho, čo hovorili kolegyne, by som chcel dodať, že v budúci mandát Európskeho parlamentu by sme mali urobiť maximum preto, aby sme znovu obnovili politickú vôľu dodržovať zákony. Čiže tak zo strany vlád európskych krajín, ako aj stále viacej a viacej porušujú európske zákony. Samozrejme, máme riadenia proti porušovaní zákonov, ale stačí to? Predtým sme mali predsa hrôzu z prstu Božieho. Teraz už nie. Teraz už nemáme. Predtým sme sa hambili, keď niekto na nás poukázal prstom ako na niekoho, kto porušuje zákony, pravidlá. A teraz to už nikomu nevadí. Nikto nerobí sa teraz už nik, nikto nerobí už teraz nič, aj keď padne nejaký rozsudok v neprospech súdneho dvora. Takže toto všetko sa musí zmeniť, musí sa to napraviť. A to je teda jedna vec. A druhá vec je tá, že minulý mandát Európskeho parlamentu sme veľa hovorili o článku 6 zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá teda vymazáva mandát Európskej únie, aby sa nedodržiavala Európska, Európsky dohovor o ľudských právach. A teraz sa zrazu už o tom nehovorí, prebiehal dialog medzi tými, kto ochraňujú právny štát a ako napríklad sme mali takú predstavu, že máme dialog medzi európskymi súdmi na tému ľudských práv sú eh, to rôzne ústavné súdy jednotlivých krajín a ten dialog tu ale bol. Bol taký, že ukazoval, že Únia chce byť akýmsi aktérom v oblasti ľudských práv. A to je samozrejme aj mandát článku 6. O tom sme mali proces, bol bolo vydané rozhodnutie z Európskeho súdneho dvora, ktoré stanovuje normu, že nie je možné postupovať dopredu bez toho, že by bola pozmenená dohoda, ktorá nakoniec padla medzi všetkými európskymi inštitúciami, lebo táto dohoda bola schválená všetkými európskymi inštitúciami, či ktorá by vymedzila cestu k európskym ľudským právam a zrazu odtedy sa už o tom nehovorí, úplne sa to vytratilo. Takže, čo sa teraz s tým stane? Možno, že na záver. Čo je potrebné urobiť? Aby sme dosiahli ten cieľ, ktorý bol stanovený v článku 6 a to, že Európska únia by mala byť a bude signatárom tohto dohovoru. Ďakujem. Teraz Birgit. Naozaj už som sa nechcela vyjadrovať, ale chcela som ešte pridať aspoň jeden bod. A to je oznámiť úplne jasne, že sa domnievam, že hlavný problém, s ktorým sme konfrontovaní, nie je Európsky parlament, možno ani nie komisia, aj keď by som od nich rada videla väčšiu politickú angažovanosť, ale myslím si, že hlavný problém je v rade. Sú to proste jednotlivé členské štáty, ale tiež rada ako inštitúcia, Európskej únie, ktorá zlyháva preberanie zodpovednosti za to, čo sa deje. A to je, myslím si, ten najväčší problém, o ktorom musíme hovoriť aj počas ďalšieho mandátu. Akým spôsobom môžeme lepšie kontrolovať to, čo sa deje na rade, ako sa dostať hlbšie do toho, ako postupujú v ich práci. Pretože nakoniec sú to práve oni, ktorí zablokujú všetko. To som chcela povedať. Na Margo diskusie k tomu, čo povedali kolegovia, myslím, že sa musíme sústrediť pri zahájení ďalšieho volebného mandátu na to, čo sa deje na rade. Aký druh inštitúcie to vôbec je? Je to naozaj európska inštitúcia, alebo by sa mali zmeniť pravidla? Ďakujem. A teraz kolega Lakačo. Pokiaľ ide o právny štát, to, čo spomínal Claude, ja by som chcel povedať niečo v prospech právneho štátu, tak aby sme ho mohli kontrolovať, tak ako my zastupcovia Európskeho parlamentu, ako napríklad samo alebo seba kontrola eh, parlamentu komisiou. Eh, takisto um, prácu Európskej rady, pretože demokracia to je hlavne kontrola moci a nie kontrola pre moc. Sophie sa znepokojovala nedostatkom mm, politických krokov pána Timmermansa, avšak to nie je až také zlé, pretože je veľmi aktívny. Dnes v nedelni bol v Varšave v rámci kampane novej strany JAR. To je nová ľavicová strana, ktorú bol podporiť a využil túto európsku iniciatívu, aby podporil svoje politické stanovisko v rámci volebnej kampane ako špicen kandidát socialistov. Čiže ja si myslím, že nemôžeme alebo nemáme motívy na znepokojenie, že by bol pasívny. Ale pokiaľ ide o našu misiu, našu úlohu kontroly právneho štátu, myslím si, že musíme najprv dodržiavať zmluvy. Prečo tá otázka, ktorú položil Juan Fernando, tu bola položená, že musíme nájsť istý spôsob, ako vykonávať našu politickú vôľu, to je úplný opak v rozpore s duchom právneho štátu, pretože my musíme reagovať v rámci limitov stanovených zmluvou, právom právneho štátu. To je právny štát. Ak článok 7 e, zmluvy Európskej únii rozhodol, že len v niektorých výnimočných prípadoch môžeme prehlásiť, že je tu e, riziko pre demokraciu v jednom zo štátov EÚ, to nie je len taká náhoda. Je bolo to preto tam zakomponované, aby sme si vzájomne rešpektovali rôznorodosť našich právnych systémov a snažiť sa ho presadzovať. Ja som naozaj znepokojený situáciou ohľadom právneho štátu v mnohých členských štátoch. Napríklad e, eutanázia častokrát e, v Holandsku e, alebo v iných krajinách mohla byť tohto súčasťou. Avšak máme spoločný cieľ a som veľmi znepokojený aj vami, pretože je to smiešné. Pretože smrť osoby, ktorá je partnerom na nejakej klinike, to nie je smiešné, keď o nej rozhodnúte. To je to je nepopierateľná hodnota. Nemôžeme popierať, že ide o e, vraždu. Avšak, o samovraždu. Avšak, e, ak sme spoločne v tomto duchu, tak mali by sme to nechať na demokratické inštitúcie, pretože úlohou Európskej únie to nie je kontrola štátu, ale solidarita a to a pomoc štátom. Ja si myslím, že naša úloha kontroly právneho štátu počas nasledujúceho mandátu sa bude realizovať seba kontrolou iných parlamentov, kontrolou inštitúciami. My musíme to kontrolovať a nie kontrolovať demokratické rozhodnutia občanov. Okay, thank you. I did, um... Veľmi pekne Ďakujem. Ja som samozrejme sa pýtal sekretariátu, či by sme mohli zradiť posledný bod na program, ktorý by súvisel možno s eh, civilnou obranou. Oni povedali nie. Eh, dobre, takže máme tu teraz túto tému a počká si na kolegov v ďalšom mandáte. Takže ale to je Libe, to je náš výbor a je to, je to autentické. Dobre, takže teraz sa, sa vrátime alebo opätovne sa obraciam na našich hostí, aby zareagovali. Ďakujem veľmi pekne. Mm, Samozrejme, ten text oznámenia, ktorý komisia schválila, je takýto a samozrejme je tam aj určitý výhľad do budúcna, kedy eh, prídu na stôl konkrétnejšie myšlienky, konkrétnejšie návrhy, My sme ale chceli naformulovať oznámenie týmto spôsobom. Budúca komisia alebo skôr skôr právnici sa budú konkrétne zaobrať aspektami, ale ja mám pocit, že, alebo teda dúfam, že ten text určitým spôsobom hovorí alebo odzrkadluje tú dynamiku, ktorej svetkami sme boli za uplynulé roky. Aj komisia samotná e, sa veľa naučila, či už ide o rozsah eh, týchto víziev, alebo pokiaľ ide o to, ako čeliť, riešiť tieto výzvy. I komisia sa veľa naučila za uplynulé roky, veľa sme sa dozvedeli a učíme sa neustále. Napríklad hovorilo sa o tých e, troch e, heslách e, e, podpora, prevencia, reakcia a e, E, kľúčové je aj to, ako sú prepojené a práve to, čo vystalo v tejto súvislosti počas uplynulých rokov, je to, že na to, aby sme dokázali reagovať náležitým spôsobom, tak e, čím, čím viac sme propagovali spoločné porozumenie toho, o čom hovoríme, tak tým viac uh, tým viac dokážeme na veci reagovať e, a tým e, včasnejšie dokážeme odpovedať na jednotlivé, na jednotlivé výzvy. Samozrejme, neskôr budeme musieť konkrétnejšie rozpracovať e, túto tému, to už som povedal. A určite to, ja by som bol prekvapený, ak by to nepokračovalo aj počas mandátu novej komisie, ak by táto práca nepokračovala. Áno, pokiaľ ide o tú akútnosť, eh, nedočkavosť, eh, už s tým môžeme len súhlasiť a preto je dôležité eh, vnímať túto túto netrpezlivosť ako pozitívnu energiu, ktorá nás bude poháňať. Áno, samozrejme, Myslím, že sme pokročili. Za pár rokov sa nám naozaj podarilo dosiahnuť skutočný pokrok a ja to vnímam ako pozitívnu energiu, ktorá nám pomáha pri tom, ako môžeme, um, ako môžeme mm, pozitívne konať v prospech princípov právneho štátu. Samozrejme, my by sme tiež radi napredovali rýchlejšie, ale táto otázka je zdieľanou zodpovednosťou a my, my teda sme spustili takýto, pro, takýto proces úvah a podľa nás je to dobrý spôsob, ako sa ubezpečiť, že skutočne to bude zodpovednosťou všetkých. Všimli ste si určite, že na rade sú určité výzvy, sú tu určité výzvy v členských štátoch, ale my musíme vytvoriť tú dynamiku, chopiť sa tejto dynamiky a že táto dynamika nám naozaj pomôže e, urobiť viac, viac konkrétnych krokov v tejto veci. No a je dôležité porozumieť aj tomu, že my sme konali práve preto, pretože tá situácia bola naliehavá, preto komisia konala, my sme spustili e, postup pre porušenie, tak ako je tomu v Maďarsku, v Polsku. Rovnako sme navrhli aj nové nariadenie k ochr- pre, pre ochranu európskeho rozpočtu v prípade, že dôjde k narušeniam aj v súvislosti s práv, princípom štá, právneho štátu, ale pred pár rokmi to, tomu veľmi, veľ, veľ, veľmi málo ľudí verilo, že takéto nariadenie sa bude predkladať, sa bude môcť predložiť. A vďaka vašej podpore sme dokázali pokročiť. Samozrejme, diskusia prebieha, ale do budúcna ide o niečo veľmi dôležité. Takisto, mm, keď e, uvažujeme nad novým mechanizmom, tak tak sa nesmieme odchýliť od naozaj reálnej situácie v teréne. Teda e, môžeme diskutovať o možnom novom mechanizme, ale musíme konať. A o to sa naozaj komisia aj snažila a snaží. A mimochodom, keď komisia koná v prípadoch e, v týchto prípadoch, tak um, ide o rozhodnutie, ktoré prináleží celému kolegiu. Ďakujem veľmi pekne. Mm, asi mm, teda chcem sa vás ešte spýtať, ako by podľa vás mali vyzerať ďalšie, roky, ďalšie kroky po júni, ale asi Sofie budeme posledné slovo. Nie, nie, len jedna otázka. Prečo prečo nespustíte konzultáciu v plnom rozsahu, tak ako tomu je pri ďalších iných témach? Prečo neotvoríme klasický postup konzultačný, kde každý sa môže vyjadriť? Parlament, mimovládky, vlády, akademická obec, každý. Prečo nespustíte bežný konzultačný proces? Ide o otvorený proces. tu rozhodnutie urobilo kolegium, takže my sme sa, my sme kontaktovali a spolupracovali a snažili sme sa nabádať organizácie, inštitúcie, aby predkladali svoje úvahy, myšlienky, takže teda ja viem, ne, to ne, jednoducho konzultáciu, ktorá bude oficiálne vyhlásená, kde bude termín, do ktorého mm, proste bude treba predkladať pripomienky, komentáre. Dobre, tak e, pán predseda hovorí, že týmto skončíme e, rozprávu k tomuto bodu. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia, ďakujem našim hosťom. E, vážení kolegovia, bodu rôzne, nemáme nahlásené žiadne body, žiadne ďalšie zasadnutie nebude. Takže ideme do čiernej diery, určite ste to videli včera v televízii. A, ale uvidíme sa budúci týždeň, čo ma veľmi teší a som veľmi rád, že tomu tak bude. Ešte nekončíme. Ďakujem veľmi pekne.